Vayan tomando asiento, por Poprosím, poprosím vás, aby ste si sadli, aby sme mohli začať s našou schôdzou. Mm, v prvom rade by som vám rád predložil návrh programu schôdze. Má niekto nejakú poznámku? Ak tomu tak nie je, tak budeme podľa neho postupovať. Máte k dispozícii zápisnicu z 2. decembra 2008 a ak tiež nikto nebude mať žiadnu poznámku do konca našej schôdze do zajtra, do obeda, tak budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Rád by som vás informoval o niektorých e, záležitostiach, skôr než e, začneme so samotným programom. Správa pána Van Nistelroja, zelená kniha o budúcnosti koheznej politiky bolo poslaných veľké množstvo pozmenujúcich návrhov a preto pán Van Nistelrooy e, požiadal o trochu viac času, aby mohol pripraviť kompromisy a preto hlasovanie sa presúva na februárovú schôdzu. Po tom, čo som prekonzultoval um, s jednotlivými koordinátormi politických skupín istú záležitosť, tak som súhlasil s tým, aby náš parlamentný výbor podporil úsnú otázku s rozpravou o akčnom pláne na mestskú mobilitu, ktorý bol schválený Európskou komisiou a ktorý sa oneskoruje v aplikácii. Minulý pondelok v Štrasburgu sme viedli o tom diskusiu a v našom mene vystúpil pán Bopy, ktorý, ako dobre viete, z veľmi blízka túto záležitosť sleduje. Spolupracujeme v tejto oblasti s výborom pre dopravu. Rád by som vás tiež informoval o niektorých ehm, návrhoch koordinátorov na menovanie spravodajcov v prípade správy o všeobecnom, o všeobecnom nariadeniu fondov, tak je tu návrh pani Garcie Pérez pre správu pre reformu Európskeho fondu pre regionálny rozvoj EPP návrhuje pána Angela Kisa pre stanovisko pre výbor pre zamestnanosť o reforme Európskeho sociálneho fondu. Socialisti navrhujú pani Madejru a na stanovisko pre výbor EKON o pláne obnovy, ktorý navrhuje oživenia, ktorý navrhuje Európska komisia a socialisti navrhujú spravodaj, ako spravodajcu pána Kirilova. Môžeme tieto návrhy spravodajcov o, e, zo strany koordinátorov potvrdiť? Áno? Dobre. Rád by som vám tiež povedal, že náš kolega Filip Petru Filip bol zvolený členom Rumunského parlamentu. My, ho, my mu k tomu srdečne gratulujeme. A v našom parlamentnom výbore ho nahradí pán Aleksandro Nasare. To nám prináša takú určitú formálnu otázku, pri jednom stanovisku, ktorého pán Filip, ktorý na tomto stanovisku teda pracoval a budeme o ňom hlasovať práve zajtra, teda je na programe hlasovania zajtra. Ako dobre viete, nemôžeme na plénum predložiť správu kolegu, ktorý už nie je členom Európskeho parlamentu. A preto by som požiadal skupinu EPP, aby nám aby nás informovala, či spravodajcom pre túto správu, toto stanovisko bude pán Nasare alebo pán Nistelroj. Pán van Nistelroj. Eh, Ďakujem, áno. Je to pre mňa veľká česť a my by sme samozrejme radi e, naďalej pracovali na tejto správe. Muy bien, pues eh, tomamos nota de ello y... V poriadku, zaznamenáme si to a budeme postupovať mysle nášho rokovacieho poriadku a pravidel k nasledujúcemu bodu programu by som veľmi rád srdečne privítal pána Čuneka, podpredsedu vlády a ministra pre regionálny rozvoj Českej republiky. On nám vysvetlí, aké sú priority Českého predsedníctva EÚ a zároveň pani Hübnerovú, teda pani komisárku, ktorá chce dnes po obede predniesť posledné návrhy Európskej komisie, ako čeliť ekonomickej kríze. A samozrejme to súvisí s našou parlamentnou prácou, teda s používaním štrukturálnych fondov a kohezných fondov. Skôr než pristúpime k týmto bodom a výmene názorov, chcel by som vás informovať, že táto rozprava sa vysiela systémom, ktorý práve Európsky parlament spustil, aby v priamom prenose prostredníctvom internetu všetci občania EÚ mali možnosť túto rozpravu sledovať. Ja som šťastný, že je takáto možnosť. Informujem vás o tom a ja si myslím, že pre členov tohto parlamentného výboru je privilégium, že toto je jedna, jeden z prvých, ak nie možno ten úplne prvý parlamentný výbor, kde sa experuje, experimentuje s takouto metódou, ktorej cieľom je priblížiť Európsky parlament a európske inštitúcie európskym občanom. Pokiaľ ide o vystúpenie pána podpredsedu vlády a ako aj pani komisárky, rád by som vás len upozornil, hoci už ste možno o tom informovaní, že Európska komisia a Rada žiadajú spoluprácu Európskeho parlamentu, aby sme schválili čím skôr opatrenia určené na to, aby sme dosiahli ekonomické oživenie Európskej únie. Takže pokiaľ ide o kompetencie našej parlamentnej práce, pokiaľ ide o štruktúrálne a kohezné fondy, aby boli fondy čo najskôr k, dispoz k dispozícii štátov, aby sa zvyšila likvidita na trhoch a aby sa takto vytvorila možnosť vytvárania nových pracovných miest. Koordinátorom politických skupín dnes po obede na mimoriadnej schôdzi, ktorú som zvolal, predložím záležitosť. Túto tému som už predložil aj spravodajcom a cieľom je, aby sme mohli hlasovať na mimoriadnej schôdzi nášho parlamentného výboru 9. marca, aby konferencia predsedov výborov o tom mohla rozhodnúť Eh, ak by to bolo možné na plene koncom marca alebo na niektorých z dvoch plenárnych zasadnutí, ktoré sú naplánované v apríli. En esta reunión de coordinadores eh, reflexionaremos sobre la forma en que podamos. Eh, pokiaľ ide o tieto správy, aby sme mohli urýchliť tento proces a aby sme nič neopomenuli, rád by som upozornil na kompetencie, ktoré sme získali v legislatívnom procese. No. Na základe tohto a zajtra sa ešte vrátime k tejto téme po úvahe a výmene názorov, ku ktorej dojde na schôdzi koordinátorov, tak by som v prvom rade poprosil pána Čuneka, aby nám predstavil priority českého predsedníctva. Dobrý den, vážený pane predseda. Dobré ráno, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážení poslanci a poslan- poslankyne Európskeho parlamentu. Je pre mňa naozaj cťou, že môžem dnes vystúpiť tu pred vami a poskytnúť vám prehľad o tom, aké sú postoje českého predsedníctva v oblasti politiky súdržnosti. Mám dvojaký zámer. V prvom rade mi dovolte v stručnosti predstaviť hlavné priority českého predsedníctva, no a potom by som vám chcel vysvetliť, aké sú naše ciele v oblasti eh, dokončovania vyjednávacieho procesu úprav eh, v oblasti nariadenia politiky nariadenia o politike súdržnosti. Česká republika spoločne s Francúzskom a Švédskom vypracovala 18-mesačný spoločný program na základe tohoto programu sme vytýčili naše priority. České predsedníctvo má tri hlavné priority. V prvom rade je to pokračovanie v rokovaní o budúcnosti politiky kohézie po roku 2013. Rozhodne očakávame, že na túto tému prebehne intenzívna diskusia a tešíme sa aj na príspevok Európskeho parlamentu, ktorý samozrejme dôkladne preskúmame. Naše predsedníctvo má tiež v úmysle aktívnym spôsobom prispieť k aktívnej implementácii politiky kohézie a to je práve v období 2007 až 2013 a zároveň chceme prispieť aj k úspešnému dokončeniu programu na roky 2000 až 2006. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť význam vzdielania informácií, skúseností a príkladov, najmä keď hovoríme o osvedčené postupy a chcem počerknúť význam zhromažďovania a prijednávania námetov pre zjednodušenie jednotlivých častí procesu implementácie. Druhou prioritou je pokračovanie vo verejnej diskusii o koncepte e, územnej súdržnosti, a táto diskusia v súčasnosti prebieha. v tejto e, situácii by som chcel zdôrazniť zaujímavú a dôležitú prácu, ktorú vykonala Rada počas francúzského predsedníctva. Chceli by sme, aby sa udržal záujem o túto tému a takisto, aby sme pokračovali v diskusii o tomto koncepte a to s cieľom, aby sme prispeli k všeobecnému porozumeniu medzi inštitúciami a partnermi. A samozrejme, treťou prioritou predsedníctva je pokračovať v plnení záväzkov, ktoré vyplývajú z územnej agendy Európskej únie a Lipskej charty. Hlasíme sa k implementácii cieľov, ktoré boli prijaté na nedávnych zasadnutiach ministrov, vrátane posledného zasadnutia ministrov v Marsej. Čo sa týka územnej agendy a prvého akčného programu, budeme počas predsedníctva pokračovať v plnení úloh, ktoré sú ktoré sú vytýčené pre predsednícku krajinu. Takisto by sme sa veľmi radi sústredili aj na problematiku vzťahov medzi mestom a vidiekom. Hoci neplánujeme usporiadať špeciálne stretnutie ministrov na tému politiky miest, chceli by sme sa sústrediť v rámci agendy predsedníctva Radi by sme venovali pozornosť v rámci programu predsedníctva aj špeciálny e, priestor Lipskej charte a sústredili by sme sa predovšetkým na zdieľanie príkladov dobrej praxe a to najmä vo vzťahu k integrovanému rozvoju miest. Na všetky tieto priority sa budú zameriavať naše stretnutia počas niekoľkých formálnych a neformálnych podujatí, e, ktoré sa České predsedníctvo chystá usporiadať. V tomto kontexte by som rád spomenul predovšetkým neformálne stretnutie ministrov, ktorí sú kompetentní za regionálnu politiku, ktoré sa bude konať v apríli, to je 23. a 4. v Marianských lázních. Tiež som už potvrd- dostal potvrdenie, že pani komisárka Danuta Hebner bude prítomná počas oboch dvoch dní ministerského stretnutia a bude predstavovať názory komisie v oblasti politiky kohezie a zároveň závery, ktoré vyplývajú z verejných konzultácií k zelenej knihe o územnej súdržnosti. Druhé významné podujatie je Medzinárodná konferencia o budúcnosti koheznej politiky a o územnej súdržnosti, a táto sa bude konať v marci a to 26. a 7. bude sa konať v Prahe. Okrem toho by sme, okrem hore uvedených akcií, by sme chceli povedať, že bude pripravený celý rad ďalších stretnutí, ako napríklad Európsky summit regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Prahe, výborom regiónov a to na začiatku marca, alebo to tiež bude Európsky deň miest, ktorý sa bude konať vo februári. Dovolte mi, aby som sa teraz dotkol legislatívnej činnosti počas českého predsedníctva. Vážna hospodárska a finančná kríza, ktorej musíme čeliť eh, celým radom rôznych významných legislatívnych návrhov, nám zrýchlila tempo práce. A práve preto naše predsedníctvo urobí všetko, čo je v našich silách, tak aby sme v rámci spoločnej zodpovednosti dokázali dosiahnuť rýchlu dohodu a pevne verím, že Európsky parlament nám v tomto bude nápomocný. Všetci si uvedomujeme, že občania by pre zbytočné meškania nemali žiadne pochopenie. V novembri minulého roka v súvislosti s plánom oživenia ekonomiky Komisia predložila tri významné legislatívne dokumenty, ktoré je nevyhnutné chápať ako jeden, eh, jeden balíček, ktorý je navzájom prepojený a rada bude, alebo rada za, spracovávala tieto dokumenty ako jeden balíček. Cieľom týchto dokumentov je zjednodušiť existujúce nariadenia o štrukturálnych opatreniach, zrýchliť implementáciu programu štrukturálnych opatrení. Tieto opatrenia, tieto tieto kroky budú výrazným spôsobom napomáhať k tomu, aby Únia aj členské štáty e, vyplácali z prostriedkov fondov Európskej únie prostriedky rýchlejšie a lepšie. Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia v dňoch 11. a 12. decembra 2008 vyjadrila podporu pre tieto opatrenia a citujem Vyzvala Európsky parlament, radu a komisiu aby nevyhnutné rozhodnutia boli prijaté čo najrýchlejšie, a to prípadne aj tak, aj v tých prípadoch, keď ide o regulačný rámec, pri zároveň plnom rešpektovaní existujúceho finančného výhľadu a postupov, ktoré sú vytýčené v medziinstitucionálnej dohode v súlade s čo najrýchlejším časovým rozvrhom. Rada na túto výzvu Európskej rady reagovala veľmi rýchlo. Chcel by som zdôrazniť, že rada obmedzila svoje zásahy na úplné minimum. A to napriek tomu, že niektoré členské štáty sa držali iného názoru. V konečnom dôsledku všetky zmeny navrhnuté radou boli schválené komisiou a teda mám, je s dnes potešením oznámiť vám, že poprvé Rada bude ochotná prijať zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a rozšíriť typy nákladov, ktoré, sú, ktoré sa môžu uchádzať o uhradenie z prostriedkov tohoto fondu, tak ako to navrhovala komisia. Dovolte mi počerknúť, že rada nenavrhovala žiadne úpravy textu, tak ako to navrhla komisia. Dúfam, že taký, ta, takto by to mohlo pokračovať aj v prípade Európskeho parlamentu. Po druhé, Európska rada je pripravená e, rokovať s parlamentom, aby sa zaistila rýchla dohoda o poslednej časti tohoto balíčku, ktorá sa týka navrhovaných zmien nariadenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, a to v tých prípadoch, keď ide o spôsobilosť investícií v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie e, prepojených s bývaním. Rada súhlasí s komisiou, že investície na zlepšenie energetickej účinnosti a obnoviteľné zdroje energií v existujúcich budovách sú na mieste, najmä v súčasnej situácii, kde je časť Európy postihnutá výpadkom dodávok plynu, je nevyhnutné, aby sme podporovali investície do zateplovania budov, pretože to vedie k veľkým energetickým úsporám. Dovolte mi zdôrazniť, že toto bola asi najkomplikovanejšia časť debaty medzi členskými štátmi. Väčšina krajín súhlasí s investíciami do bývania, tak ako to navrhuje komisia. Ale niektoré členské štáty nepodporujú Spo, ne, nepodporujú vlastne uhrádzanie nákladov v oblasti bývania zo štrukturálnych fondov medzi týmito dvoma názory, názormi bol zavedený akýsi prach pre takéto intervencie na úrovni 4 z celkových alokácií prostriedkov ERDF. Takisto by som chcel vysvetliť, prečo hrada zmenila pôvodný pojem domácnosti s nízkymi príjmami na podpora sociálnej súdržnosti. Ako ste si určite dobre všimli, nemáme na európskej úrovni žiadnu všeobecnú definíciu toho, čo by sme mohli nazvať sociálnym bývaním. Práve kvôli rozlišnej situácii v jednotlivých členských štátoch bolo navrhnuté, aby definícia, ktorá bude vytičovať spôsobilosť pravidiel pre intervencie v oblasti bývania, bola ponechaná na členské štáty. Po tretie, predsedníctvo si dobre uvedomuje, aké boli predchádzajúce správy prijaté Európskym parlamentom a dovolte mi spomenúť predovšetkým správu pána Andrí, ktorá bola schválená na jar roku 2007. Pevne verím, že zmeny, ktoré boli navrhnuté radou, naplnia nádeje a priania Európskeho parlamentu v oblasti rozšírenia prístupu k fondom Európskeho spoločenstva pre renováciu sociálneho bývania, a to pre všetky členské štáty. Na záver práve kvôli tomu, že väčšina členských štátov žiadala, aby sa stanovilo čo najviac spoločných pravidiel pre všetky fondy. Predsedníctvo so súhlasom komisie zaviedlo do ERDF takisto aj opatrenie, ktoré sa bude týkať jednorázových a paušálnych položiek, podobne ako to už bolo navrhnuté aj komisiou v nariadení o ESF, teda o Európskom sociálnom fonde, a to spolu s, e, s ustanovením retroaktivity od 1. júla 2006 od 1. augusta 2006. A ďalej by som chcel sa dotknúť e, celého balíčka návrhov, ktoré sa týkajú politiky kohézie. Rada sa nachádza v pozícii, keď je pripravená oficiálne požiadať o súhlas e, Európskeho parlamentu a to ohľadom modifikácie niektorých ustanovení, ktoré sú spojené s finančným manažmentom ERDF, ESF a fondu kohézie, kohézneho fondu. Aj tu môže rada akceptovať návrh komisie s menšími zmenami. Tieto zmeny prevažne technického charakteru sú už dobre známe. Preto by som musel spomenúť len ten najdôležitejší aspekt, ktorým je navýšenie zálohových platieb, respektíve poskytnutie zálohy aj počas roka 2009, a to pre nové členské štáty, ide o navýšenie z 2 na 4 a pre staré členské štáty ide v zásade o nový typ platby, ktorý predtým neexistoval, a to vo výške 2,5 príspevku Európskej únie na konkrétny operačný program. Zálohy budú k dispozícii čo najskôr pre jednotlivé riadiace orgány, tak aby sa mohli zabezpečiť, že sa dajú spustiť nové projekty. Rýchle prijatie tohoto nariadenia bude môcť umožňovať členským štátom výrazným spôsobom zrýchliť platby a implementáciu politiky kohézie. Pevne verím, že Európsky parlament zdieľa prianie Rady a komisie dosiahnuť aj v tomto nariadení rýchlu dohodu a podľa toho sa bude potom aj jednať dosiahnutie rýchlej dohody s Európskym parlamentom ohľadom týchto legislatívnych návrhov zostáva hlavnou prioritou pre české predsedníctvo v legislatívnej oblasti. Dovolte mi tiež vyjadriť aj, svoj osob, aj svoje osobné poďakovanie francúzskému predsedníctvu, ktoré sa ukázalo byť mimoriadne schopným predsedníctvom, najmä čo sa týka obsahu a času, keď hovoríme o diskusiách a návrhoch kompromisných textov v Rade. Chcel by som zdôrazniť aj význam, ktorý pre prácu v Rade znamenala pomoc zo strany komisie. Máme spoločný cieľ – ktorým je dosiahnutie rýchlej dohody o týchto troch návrhoch. A som si istý, že komisia víta a môže podporiť výsledky práce, ktorá bola už v rade vykonaná a pevne verím, že to bude v rekordnom čase. Rád by som zhrnul svoje vystúpenie do niekoľkých jasných bodov. Teraz je to na parlamente, aby na aby, v legislatívnom, aby k legislatívnym návrhom prijal rýchly a jasný postoj. České predsedníctvo dúfa, že tak bude vykonané v čo najkračom čase, tak aby nám Európsky parlament umožnil prijať tieto nariadenia bez zbytočného odkladu. České predsedníctvo spolu s komisiou je pripravené rýchle a dôkladne preskúmať vaše prípadné návrhy. No a na záver by som chcel spomenúť ešte jednu vec. Mnohí z vás vedia, že zo svojho rozhodnutia opustím už čoskoro Českú vládu. A tiež by som vás uistil, chcel uistiť o tom, že kontinuita a ľahké odovzdanie agendy politiky kohézie môjmu nástupcovi Cyrilovi Svobodovi, ktorý je v súčasnosti ministrom Českej vlády a ktorého som ja navrhol pánovi premiérovi ako svojho nástupcu, táto priorita je naozaj absolútnym tá, toto je absolútnym predpokladom úspechu českého predsedníctva a práve preto som presvedčený, že táto výmena sa nedotkne kvality našej práce. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. E, v, sme si naozaj istí, že to takto aj bude. No a ja by som vám chcela navrhnúť teraz, aby sme odovzdali priestor pani komisárke. Aby sme dali slovo pani komisárke, pani Hübner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán minister, vážení páni poslanci, vážení členovia výboru, dámy a páni. Je to naozaj pre mňa veľká česť po decembrovom stretnutí byť opäť tu s vami a chcem začať tým, že vám zaželám naozaj dobrý a úspešný rok. Chcela by som poďakovať aj pánovi eh, vicepremiérovi Čunekovi za jeho predstavenie, za jeho prezentáciu a takisto aj za odhodlanie českého predsedníctva posunúť sa ďalej a eh, vlastne pokračovať ďalej v tých dôležitých oblastiach našej politiky počas českého predsedníctva, ale takisto aj za to odhodlanie eh, v rokovaniach pri jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch o nariadenia o koheznej politike. Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som s vami mohla takisto aj zdieľať veľmi stručne tie informácie, ktoré máme k veľkým dôležitým témam, ktoré sú dnes na programe komisie v oblasti koheznej politiky. To samozrejme zahrňa aj e, pozmeňujúce návrhy e, k nariadeniu. Ako si asi uvedomujete, e, v súčasnosti nachádzame v procese spúšťania nového finančného obdobia 2007 až 2013 a Takisto sme v procese schvalovania zhodnotení súľadu ktoré sú veľmi dôležitým, veľmi dôležitou súčasťou tohoto procesu riadenia koheznej politiky. Zatiaľ sme dostali dve tretiny pre regionálny fond a to až pre celý, e, pre cel, celkového počtu tých zhodnotení súladu, ktoré pokrývajú 80 celého vyčleneného objemu prostriedkov a pevne verím, že e, tu niekde budeme mať všetky tieto prvky e, jednotlivej politiky v jednotlivých členských štátoch, teda jednotlivé prvky tejto politiky v členských štátoch už zabehnuté hladkým spôsobom. V súčasnosti sme v procese, kde vidíme, že máme naozaj veľmi veľa žiadostí o projekty, máme tu veľmi veľa návrhov, veľmi veľa žiadostí a naozaj pri našich stretnutiach trváme na tom, aby tu bola, aby boli schvalované projekty vysokej kvality, čo samozrejme si vyžaduje aj e, veľmi dobrý a zdravý e, spôsob riadenia financií. E, hodnotenie súladu je nový nástroj, ktorý nám zabezpečuje to, že máme väčšiu mieru uistenia ohľadom schopnosti zdravého finančného manažmentu a adekvátneho riadenia fondov vo všeobecnosti. V súčasnosti sa takisto nachádzame v procese dokončovania implementácie akčného plánu, ktorý komisia schválila pred rokom a to v kontexte e, v toho procesu spustenia. Zajtra, pri, zajtra v rámci výboru pre kontrolu rozpočtu budeme mať diskusie, budeme mať vypočutie o eh, uvoľnení, eh, uvoľnení rozpočtu pre rok 2007. Eh, takisto, čo sa týka absorpcie finančných prostriedkov počas minulého roka, treba povedať, že na konci mesiaca vám budem môcť poskytnúť ehm, detailné informácie alebo konkrétnejšie informácie o absorpcii týchto prostriedkov. V súčasnosti sa nachádzame v 10 si na priemere 9 v prípade všetkých štruktúrálnych fondov eh, v jednotlivých členských štátoch. Takisto vidíme, že viac menej polovica členských štátov sa dostala na úroveň 95 výdavkov a to ku koncu eh, minulého roka a teraz v kontexte predlženia eh, toho, toho obdobia uplatiteľnosti výdavkov nevidíme, že by tu bolo nejakým výrazným spôsobom ohrozená plná absorpcia týchto fondov vo všetkých členských štátoch. Zároveň sa nachádzame v procese e, vytvárania základu pre budúcnosť, a to vlastne po roku 2013 v, v oblasti koheznej politiky. V tomto roku budeme takisto pracovať aj na tom, že budeme uverejňovať výsledky hodnotenia obdobia e, roku 2000 až 2006. E, spomínam to najmä v kontexte diskusí o budúcnosti, pretože to nám potom zároveň aj umožní, aby sme z toho urobili závery, aby sme mali závery k implementácii tejto politiky a to v oblasti prípravy na budúce politiky a takisto, čo je nápomocné pri týchto diskusiách o budúcej politike, e, po roku 2013 je, je takisto aj nedávna publikácia, ktorá bola vydaná Digi Regio, to sú regióny 2030, to je dokument, ktorý analizuje e, v podstate dopad aký majú tie vážne výzvy e, na jednotlivé európske regióny vlastne až do roku 2020 a to zároveň ukazuje aj ohroziteľnosť alebo teda citlivosť jednotlivých regiónov na vážne zmeny, ako je napríklad ako sú demografické zmeny, klimatické zmeny, demografické tlaky a takisto napríklad aj dopad energetickej bezpečnosti a tieto témy. Takýmto spôsobom budeme zároveň lepšie chápať, akým smerom by sa mala politika uberať, najmä v oblasti jednotlivých priorít. Tiež tiež sa už pomaly dostávame ku koncu tej nezávislej správy, ktorú pripravili nezávislí experti, ktorá bude pripravená do konca marca tohoto roku a to je zároveň správa o tejto koheznej politike. Pevne verím, že v apríli vám budem, že v apríli budem môcť publikovať už ten základný orientačný dokument, ktorý bude naznačovať budúce možné smery e, európskej koheznej politiky a o tom by sme samozrejme potom mohli diskutovať aj počas konferencie ktorá sa bude konať v marianských lázniach, to je minister, stretnutie ministrov na konci apríla. Takisto, ako si asi aj pamätáte, v súčasnosti sme v procese verejnej konzultácie a to v oblasti teritoriálnej kohezie a zelenej knihy o teritoriálnej kohezii, to je to bude prebiehať až do konca februára a opäť teda treba povedať, že tie prvé základné poznámky a vyjadrenia z tohoto konzultačného procesu budú predstavené na konci marca v Prahe a budem to predstavovať na samite regionov a miest, ktorý je e, organizovaný v júni. Budeme schvalovať šiestu správu o napredovaní e, v oblasti ekonomickej a sociálnej kohézie. Budeme tu mať už e, vlastne plne pripravenú syntézu o teritoriálnej kohézii a zároveň tá výrazná analytická časť tejto správy bude tento rok venovaná na kreativitu a inovácie na regionálnej úrovni, keďže tento rok je zároveň aj rokom kreativity a inovácií. Takisto sme veľmi vďační českému predsedníctvu za ich odhodlanie a ich zapojenie sa do diskusie o urbánnej a vidieckej, e, vidieckom, urba, o urbánnom, teda mestskom a vidieckom dopade európskych aktivít a európskych e, krokov, ktoré sú príjmané v oblasti kohézie. Pevne verím, že budeme mať v tomto smere veľmi plodnú diskusiu v Prahe. České predsedníctvo je naozaj pevne odhodlané implementovať prvý akčný program z teritoriálnej agendy a práve v tejto oblasti sa táto téma nachádza veľmi vysoko na zozname priorít. Dovolte mi takisto vás informovať aj o tom, že e, stále ešte počas českého predsedníctva budeme dokončovať to, čo sa nazýva nový prístup nový prístup k európskej koheznej politike, k európskej politike súdržnosti. To je stratégia Baltického mora, ktorá bude pripravená vo forme oznámenia komisie, tak aby to bolo schválené pravdepodobne na konci mája a potom to budeme predstavovať rade. Pevne verím, že budeme mať príležitosť predstúpiť s touto správou pred tento výbor. Treba povedať, že to je nový prvok v našej politike. Je to celkový dôraz na transnárodné pro projekty e, na základe jasne definovaných makroregiónov, ktoré majú spoločné problémy, spoločnú identitu a spoločnú históriu. A takisto, ako ste možno už aj počuli, e, je tu takisto aj požiadavka, ktorá prichádza zo strany regiónov a zo strany e, jednotlivých členských štátov pozdĺž rieky Dunaj, tak aby tu bola pripravená aj podobná správa pre, pre v zásade pre povodie Dunaja v zásade treba povedať, že toto je dôležitý vstup do našej debaty o budúcej architektúre teritoriálnej spolupráce a takisto o tom, ako mala vyzerať teritoriálna politika do budúcnosti. Tento rok je zároveň aj rokom ďalšej práce na tých najvzdialenejších regiónoch keďže sme v tomto smere schválili minul, počas minulého oktobra aj oznámenie, ktoré, ako si možno pamätáte, posúva európsku stratégiu pre tieto vzdialené regióny, a to smerom od zdôrazňovania nielen eh, nevýhod lokality týchto regiónov, ale zdôrazňujeme v podstate aj pridanú hodnotu a vklady, ktoré majú tieto regióny. A pevne verím, že sa budeme do konca roka aj pripravovať na fórum najvzdialenejších, regiónov, ktoré sa bude konať ku koncu tohoto roka. A Zároveň e, sme s vami už aj zdieľali ešte aj ďalšiu dôležitú časť našej práce a to je práve to je oznámenie, ktoré e, berie do úvahy prvých 5 rokov Fondu Solidarity a to práve e, smerom k ďalšiemu zlepšovaniu a k ďalšiemu posilňovaniu tohoto fondu. Teraz k európskemu plánu ekonomickej obnovy, ktorý komisia schválila 26. novembra Dovolte mi povedať nasledujúce. E, dohodli sme sa E, na tom, že budeme využívať všetky možnosti, ktoré máme, tak aby sa európska kohezná politika spustila práve smerom v boji proti tejto kríze, tak aby sme pomáhali členským štátom, regiónom a lokálnym komunitám investovať do základných e, prostried, teda investovať tie prostriedky, ktoré sú poskytované v oblasti koheznej politiky, tak aby sme, nám, aby sme čo najrychlejšie umožnili dostať sa z tohto ekonomického e, krízového cyklu. A všetci kolegovia, ktorí pracujú v DG Regio v jednotlivých geografických jednotkách, veľmi úzko spolupracujú. Majú veľmi úzky dialog so všetkými orgánmi týchto programov, tak aby sa dalo identifikovať, ako sa v jednotlivých programoch dajú využiť všetky možnosti pre, pre riešenie tých bezprostredných hrozieb tak aby sa investície uskutočňovali čo najrychlejšie, pretože sme presvedčení, že v súčasnom platnom právnom rámci existuje flexibilita, ktorú môžeme využiť čo najefektívnejšie, a to aj bez toho, aby sme museli čakať na pozmenujúce návrhy k nariadeniam, napríklad eh, manažery týchto fondov môžu už ovplyvňovať vlastne celkovú mieru príspevkov európskych eh, fondov k jednotlivým projektom a to vlastne eh, môžeme podporovať aj v projekty, ktoré majú 100% opravnených výdavkov, ktoré sa môžu pokrývať z európskeho príspevku a vlastne takýmto spôsobom môžeme meniť tie pôvodné ciele, ktoré boli vytýčené v týchto programoch v rámci celého obdobia a je tu celý rad rôznych ďalších možností, ktoré nám poskytuje súčasné legislatívne, legislatívne nastavenie. ale to, čo je ohrozené, ako povedal aj pán vicepremiér, je práve tá schopnosť napredovať tak rýchlo, ako len môžeme eh, v oblasti spolupráce medzi týmito troma inštitúciami, tak aby sme eh, fungovali a napredovali tak rýchlo, ako len môžeme eh, v oblasti implementácie týchto pozmeňujúcich návrhov. Hneď vlastne som vám predstavila rozhodnutie komisie z 2. decembra, to boli tie navrhované pozmeňujúce návrhy k tomuto nariadeniu a stretli sme sa aj so spravodajcami v Štrasburgu počas minulého týždňa a spolu s pánom komisárom Špindlom a takisto aj s Česko, so zástupcami českého predsedníctva a pán minister Čunek e, teraz práve detailným spôsobom predstavil e, ten kompromis, ktorý bol pripravený na pôde rady. A to práve kvôli tomu, že e, nemala by som to asi hovoriť, ale na naše veľké prekvapenie bola rada mimoriadne rýchla pri osvojovaní si tejto novej úlohy a pracovala naozaj veľmi tvrdo počas decembra a sme naozaj veľmi vďační vám všetkým aj za to, že spravodajci boli vytýčení a vymenovaní tak rýchlo a teraz už môžeme pracovať aj s vami a môžeme zabezpečiť to, že všetky tieto legislatívne zmeny budú zavedené e, v nariadení a že budú predstavené e, tak rýchlo, ako sa len dá, aby sme uľahčili celý cash flow e, a aby sme zároveň zabezpečili rýchle rýchlo čerpanie týchto prostriedkov a zničili celkovú administratívnu záťaž a aby sme zároveň aj e, zabezpečili prístup malých a stredných podnikov k týmto prostriedkom, aby sme to urobili tak rýchlo, ako len možné a tak jednoduché, ako je to len možné a pritom zároveň, aby sme rešpektovali rozpočtové pravidlá ohľadom prístupu e, k e, týmto fondom Práve preto sme navrhovali všetky tieto zmeny, ktoré boli predstavené tak mnou v decembri, ako aj teraz s pánom vicepremiérom Čunekom samozrejme majú rôznu hodnotu, majú rôznu dôležitosť pre e, jednotlivých konečných príjmateľov prostriedkov z európskych rozvojových fondov. Ale treba povedať, že tieto zrychlené zálohové platby budú veľmi dôležité, e, najmä vtedy, ak členské štáty poskytnú aj tú možnosť zdieľania týchto dodatočných zálohových platieb voči konečným príjimateľom a rozšíria to aj na tých príjimateľov, ktorí implementujú veľké projekty, alebo to rozšíria aj na malé a stredné podniky, ktoré vlastne takýmto spôsobom budú mať zjednodušenú situáciu v oblasti likvidity. Pracujeme takisto aj s členskými, členskými štátmi na tom, aby sme ich pripravili, aby e, mohli naďalej využívať tieto navrhované e, pozmeňujúce návrhy. E, prvé stretnutia v tomto smere sa už uskutočnili a niektoré členských štátov už aj postupili v tomto smere, pretože jedna vec je pracovať inštitucionálne a mať vlastne pripravené tie jednotlivé ustanovenia a druhá vec je zabezpečiť to, že členské štáty ako náhle im budú poskytnuté tieto nové možnosti a budú im ponúknuté, že ich naplno využijú. A že ich budú implementovať tak, ako len možné. A v rámci tých diskusí, ktoré som mala s jednotlivými regiónmi a v jednotlivých oblastiach a nedávno som navštívila 5 regiónov, vidím, že je tu naozaj veľká miera očakávania a je tu takisto aj veľká miera potreby a pozitívna odozva voči tým návrhom, ktoré prichádzajú z Bruselu Najmä v tomto kontexte by som chcela zdôrazniť jednoducho to, že sa spoliehame na vašu podporu. Spoliehame sa na až doposiaľ mimoriadne konštruktívnu spoluprácu, ktorú ste, ktorú ste preukázali a pevne veríme, že všetky tie možnosti, ktoré boli spomenuté aj zo strany e, pána predsedu, pána Galeoteho, e, eh, že všetky tie možnosti, ktoré máme na konci eh, tohto roka, eh, že tu budeme mať všetky tieto navrhované legislatívne dokumenty, ktoré boli pripravené, že budú aj schválené. Dovolte mi eh, využiť túto príležitosť, aby som vám poďakovala, aby som poďakoval aj francúzskému predsedníctvu za mimoriadne rýchle schválenie modifikácie článku 55, ktorú, ktorý teraz vidíme veľmi dobre privítali aj regióny. Bolo to veľmi užitočné a bolo to výrazne privítané zo strany konečných príjmateľov. Bol to v podstate ten prvý krok, ktorý sme spravili v oblasti zjednodušovania. Teraz tu máme súčasný legislatívny návrh, ale takisto sme pripravili aj, alebo sme vytýčili aj pracovnú skupinu, ktorá pracuje medzi jednotlivými službami komisie a zástupcami členských štátov, ktorá pracuje na ďalšom zjednodušení v implementácie týchto politík s mimoriadným dôrazom na otázku kontroly a auditu v tejto oblasti vlastne ide o takú mieru zjednodušenia, ktorú sme doposiaľ nerobili. A dohodli sme sa s pánom e, vicepremiérom Čunekom, že to budeme predstavovať na konci mája výboru KOKO a diskutovali sme o tom už aj so spravodajcami, že e, budeme mať vlastne aj prvé výsledky tejto práce, ktoré už budú pripravené aj pre zasadnutie výboru REGI, ak vás to bude zaujímať a ak budete mať záujem o tieto témy. Samozrejme, Myslím si, že tu je celý rad rôznych tém, ktoré treba prediskutovať a ktoré treba s vami zdieľať. Ale nevyhnutné, aby, je nevyhnutné, aby sme teraz sústredili svoju energiu na dokončenie týchto pozmeňujúcich návrhov a to je rozhodne niečo, čo sa od nás očakáva. Čo sa očakáva od všetkých troch európskych inštitúcií, a pevne verím, že v tomto smere vám budeme môcť eh, napomôcť, tak ako sa len dá. Eh, podporím každú prácu, ktorá je nevyhnutná, ďalšie informačné práce, ktoré, ktoré sú nevyhnutné. Eh, sme naozaj pripravení napomôcť vám všetkým, aj všetky služby komisie, tak aby ste plne mohli porozumieť celkovým úmyslom, ktoré máme a aby sme, aby sme vám vedeli napomôcť pri všetkých návštevách regiónov a Takisto vo všeobecnosti bude naozaj veľmi dôležité, aby som s vami zdieľala aj všetky ostatné informácie, ktoré budete potrebovať pri svojej práci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, Ďakujem pekne. Máme naplánovanú diskusiu na 35 minút až do pol piatej. Poprosil by som vás, keďže tu mám viacero žiadosti o slovo, aby vaše poznámky a otázky boli stručné a jasné a aby sme dali príležitosť všetkým. Navrhol by som, že urobíme prvé kolo otázok koordinátorov politických skupín a potom mám 5 žiadostí o slovo Poprosil by som vás, aby sme teraz uzavreli zoznam rečníkov a budeme podľa tohto zoznamu postupovať ako prvý koordinátor EPP, pán Van Nistelrooy. Ehm, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za parlament a aj pre parlament je toto mimoriadný rok. pripravujeme sa na skutočný dialog s občanom a chceli by sme urobiť niečo pre občana v Európe. A chceli by sme posilniť prepojenie e, s občanom priamo na mieste. A ostáva nám už len niekoľko mesiacov na to, aby sme splnili túto úlohu. A je veľmi dobré, ak budeme získavať informácie od vás, od komisie, keď ich budeme potrebovať. Dovolte mi niekoľko takých ťažiskových poznámok. Pani Hybnerová práve hovorila o recovery plan, o pláne obnovy, ako aj o zjednodušovaní. Myslím, že by sa tu dalo urobiť ešte viac. Hovorili ste o pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá zjednodušovaním a táto skupina ešte pred voľbami predloží výsledky. Takisto by ma zaujímalo, či to povedie k tomu, že na konci tohto obdobia, teda na konci obdobia programu, budú vypracované príslušné nové právne predpisy. My, sme, my by sme to uvítali. Skonštatovali sme, že zmeny v duchu zjednodušenia sú vždy žiaduce a sú oceňované v podstate všetkými. Takže mňa by zaujímalo, aké budú tie konkrétne výsledky. Potom, po druhé, vy ste právom poukázali na špecifickú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku finančnej krízy, ako aj o možnostiach regionálnych fondov a regionálnej politiky, teda ide o príspevok, e, alebo poskytnúť príspevok e, v boji proti kríze špecifické, takéto špecifické situácie si vyžaduje špecifické konanie. Nemôže platiť princíp business as usual. Povedalo sa, že je potrebné rýchlejšie prijať opatrenia ako obvykle, takže dôležité je aj tempo. E my sme otvorení voči tomuto posolstvu aj zo strany parlamentu. Budeme tlačiť na to, aby sa udržalo alebo ešte urýchlilo toto tempo, pretože samozrejme je aj v našom záujme, aby sme ešte pred voľbami v marci, apríli mohli niečo konkrétne predložiť. Mňa už e, doma ohľadom toho oslovili, teda aké opatrenia sa dajú prijať a aké to bude potom e, s financovaním. Myslím, že vtedy sa pre občana vlastne e, tá Európa skonkretizuje, pretože ide tu o pracovné miesta. Pani komisárka stručne spomenula aj Fond Solidarity, avšak príliš veľa k tomu nepovedala. Aj tu by som e, požiadala, aby sme o tom ešte podrobnejšie hovorili v parlamente, požiadal, pardon, teda aké kroky môžeme od vás očakávať. Potom by som sa obrátil na české predsedníctvo. Ten plán obsahuje aj určité známe, už známe aspekty, e, lípská agenda a tak ďalej. V podstate to nie je nič nové, ale mám ešte jednu otázku. Ako to vyzerá s témou územnej súdržnosti a diskusie o budúcnosti. Toto je v podstate tá závažná téma pre parlament a predstavuje to základ pre prípadné obsahové zmeny po roku 2013 a chcela by som výslovne požiadať e, pána vicepremiera, aké má konkrétne predstavy. Parlament tú prácu dokončí v marci. Začiatkom marca sa uskutoční prípadne konferencia, takže možno by sme tu mohli intenzívnejšie podporiť komisiu. Momentálne ešte ide o bielu knihu, pardon, ide o zelenú knihu a čím skôr by mala nasledovať zelená kniha. Ďakujem. Ďakujem, pani Krelova. Äh, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručný príspevok z mojej strany. Ja mám dve otázky. Áno, je pravda, kríza sa nedá naplánovať, to by bolo aj dosť zvláštne. Čiže je potrebná okamžitá mimoriadná reakcia. Komisia tak urobila na základe návrhu a som veľmi rada, že aj rada dospela ku kompromisu. My sme o tom diskutovali v našej politickej skupine. Dnes popoludne o tom budeme diskutovať vo výbore. Urobíme, čo bude v našich silách, aby tento e, vytýčený harmonogram mohol byť dodržaný, ale mám k tomu jednu otázku. Ako všetci viete, my sme e, pre rok 2004 e, rozhodli o podpore výstavby bytov a v podstate sme sa dohodli na výnimke pravidla pre nové členské štáty. A teraz e, sa táto výnimka rozšíruje na všetkých 27 členských štátov. E, znamená to, že už to bude navždy, alebo ide zase o výnimku teda s, s nadpisom alebo so zámienkou finančnej a hospodárskej krízy. Ak to má ostať navždy, tak e, by som mala z toho taký veľmi zvláštny pocit, pretože mm, sme nemali možnosť o tom diskutovať, či to naozaj je zmysluplné, alebo či ide len o nejaké krátkodobé riešenie. A tu sa mi nadvezuje ďalšia otázka. 4 prostriedkov sa majú vyčleniť pre tieto opatrenia. Členské štáty e, vypracúvali svoje plány za iných podmienok. Operatívne plány boli prijaté, financie sú vyčlenené v rozpočtoch, takže neexistujú žiadne nové peniaze, ak som to správne pochopila. Ako sa potom bude toto riešiť, pretože nemá zmysel, ak parlament, rada a komisia e, si to rýchlo vydiskutujú, ale e, členské štáty to neimplementujú. Takže aké sú tu predstavy a aký to má vzťah k práci e, ohľadom tých operatívnych programov. Potom otázka, ktorú nastavil pán Čunek, čo sa týka tej prvej priority, budúcnosť koheznej politiky. Aké predstavy máte? Čo má byť predložené už v prvom pol roku a do akej miery e, sa môže na tom podielať aj parlament? Povedali ste, že prvé veci budú predložené v apríli na konferencii, tak e, toto je pre predsedníctvo dobré, pre parlament je to skôr zlé, pretože my už tu zrejme nebudeme. Takže zaujímal by ma váš časový plán, nakoľko my ako parlament v súčasnom legislatívnom období sa ešte budeme môcť zapojiť a prispieť našimi uh, skúsenosťami. Ďakujem, pán Bopuj, za liberálov. Pani komisárka, pán podpredseda vlády, tri body. Veľmi rýchlo, pani komisárka, vy ste hovorili o projekte fóra pre naše územia, ktoré sú najvzdialenejšie ja by som si želal, a nemalo by to byť až také, ale asi jednoduché, vzhľadom na veľké bohatstvo týchto území pre Európu, tieto teritória sa obvykle predstavujú tak, že potrebujú peniaze od nás, ale nikdy sa neopozorňuje na ich bohatstvo fauny, flóry, ostrovov a tak ďalej a rovnako geostrategický význam na celosvetovej úrovni v tejto súčasnej dobe. Takže Nemali by sme tieto územia predstavovať len ako územia, kde sa používajú európske peniaze, ale mali by sme predovšetkým upozorniť na to bohatstvo, ktoré predstavujú pre európske spoločenstvo. Druhá vec, pán ministera, hovorili sme o tom v piatok minulý týždeň v Českej republike na stretnutí predsedníctva výboru regiónov. Hovorilo sa o vzťahu medzi mestom a dedinou. Ja si myslím, že pri tejto príležitosti musíme skutočne upozorniť na to, že nejde len o to, aby sme diskutovali alebo viedli diskusiu medzi mestom a dedinou, medzi miestnymi, regionálnymi, regionálnymi a národnými orgánmi, ale skôr chápať e, tento priestor ako miesto, kde by obyvateľia v sociálnej, dopravnej a inej oblasti fungovať, aby to bola oblasť, či už bude mestská alebo vidiecká, aby e, dobre pre nich fungovala. Nejde teda o to, aby sme nejakým spôsobom upozorňovali nejaké na protirečenia alebo na rozdiely, ale skôr sa pozerať na to, aby sme tým užívateľom, občanom uľahčili život. A tretie, ktoré je podľa mňa dôležité, zná ten známy plán ekonomickej obnovy. Dovolte mi, aby som ho nejakým spôsobom nadviazal alebo prepojil, keď sme hovorili o pláne mestskej mobility. Chceme hľadať e, riešenia na úrovni ER E, FRR a tak ďalej. To, vy za to nie ste zodpovedná pani komisárka, ale ľutujeme veľmi hlboko, že pre mestskú mobilitu tam ten akčný plán je zablokovaný na úrovni Európskej komisie. V tých budúcich týždňoch a mesiacoch to chceme vyriešiť, ale tá mestská mobilita ako keby bola nejakým spôsobom zabudnutá. Nezabúdajme, ako je významná z environmentálneho hľadiska znečistenia životného prostredia. Hovorí sa o, vysokej, o vyššej energetickej účinnosti bývania, ale o tejto mobilite sa nehovorí a to ľutujem. Druhá vec. Hovorí sa o skorších platbách pre členské štáty ale ak ide o skorš, skaršie platby a hovorí pán Fan Nistor pre vytvorenie pracovných miest, tak samozrejme sme za tento projekt, ale ak ide len o to, aby sme štátom uľahčili ich účtovnú činnosť, a, tak s tým nesúhlasíme. A pokiaľ ide o ten plán ekonomickej obnovy, bola tam dohoda medzi e, komisiou a radou, to už dohoda sa dosiahla a dvaja kolegovia povedali, pani komisárka, že europoslanci by mali urobiť to isté, ale zabudli sme na štvrtého partnera a to sú všetky členské štáty, každý jeden z nich. Vy ste nás ubezpečili, pani komisárka, že niekoľko členských štátov, že začalo fungovať, no my sa tešíme z toho, ale my by sme chceli v parlamente, že ak v marci tento dokument schválime, aby to bolo 27 ministrov a vlád, aby vás mohlo uistiť tak radu, ako aj komisiu, aj parlament, že sa to skutočne bude realizovať. Nedovolujem si, pretože náš predseda upozornil na pravidlo rečníckého času. Nebudem tu ukažovať a menovať nejaké konkrétne príklady, ale už ich máme a tam sa nebude e, toto urgentne aplikovať a ja by som si želal a navrhnem to aj v správe, o ktorej sa bude hlasovať, aby sme preštudovali jednotlivé tie krajiny individuálne, aby sme videli, ja neviem, v oktobri alebo v novembri tohto roku, aby sa nepovedalo, že je to znovu vina Bruselu, že sa e, tento dokument neaplikoval. Takže chcel by som, aby v tejto otázke ekonomického oživenia každý prebral svoju zodpovednosť. Ďakujem a teda za zelených pani Kalembachová. Ďakujem, pán predseda. Je mi ľúto, že som nevšetky všetky vyjadrenia si vypočula od vás, pani komisárka a pán mm, vicepremiér, pretože lietadlo mimoriadne dlho meškalo. Ale otázky, ktoré chcem položiť, sú veľmi obdobné ako otázky mojej predrečníci. Pani komisárka, vy ste povedali cash flow čo najrychlejšie. Nie je ešte tak dávno, čo sme sa sťažovali, že odvod prostriedkov pre obdobie 2007 až 2013 ešte v roku 2008, alebo teda čerpanie prostriedkov bolo ešte príliš nízke. A takisto mám po- pochybnosti ohľadom toho, ako sa to zrealizovalo. Pani Krell takisto spomenul, spomenula operatívne programy v júni 2008. Toto bolo potvrdené a tým by sa to vlastne celé malo začať. Povedali ste, že ste navštívili 5 regiónov. Ak som dobre informovaná, tak máme približne 260 regiónov a takisto si kladiem otázku, či členské štáty sú naozaj na to pripravené. Ja sa trochu obávam, že sa vyťahol zo zásuvky tý projekt e, výstavby diálnic. E, v Nemecku sa vždy hovorí, že toto je riešenie krízy, teda výstavba ciest. A ja si myslím, že tým dosiahneme len veľmi krátkodobé efekty, ktoré pre našu európsku politiku e, nebudú, e, teda nebudú súľade s našou politikou, najmä čo sa týka ochrany životného prostredia a znižovania emisí. Tu by som chcela podporiť to, čo povedal pán Kopyr, lebo toto sa v podstate uberá správnym smerom, tento akčný plán pre um, mestskú mobilitu. A na záver sa chcem opýtať, či komisia je pripravená na e, znovu spustenie týchto operatívnych programov. Možno sa milím, ale teoreticky by ste museli ešte raz potvrdiť tie nové operatívne programy. Ak sa toto má stať čoskoro, tak myslím, že na základe v súčasnosti dostupného personálu by to vôbec nebolo možné. Ďakujem. Ďakujem a na ukončenie tohto prvého kola a v mene nezávislých pani Bobošíková. Pani komisárko, pane... Pani, pani komisárka, pán predseda rady. Oceňujem operatívny postoj, s ktorým ste sa postavili proti súčasnej kríze a oceňujem aj prúžnosť opatrení, ktorými prichádza rada ako aj komisia. Chcela by som sa pripojiť ku kolegom pani Krelovej a pánovi Nistelrojovi. Chcem sa opýtať na tú dlhšiu budúcnosť. Ako si myslíte, že sa bude vyvíjať politika regionálneho rozvoja po roku 2013? Mňa by zaujímala tá koncepčná časť vašej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najprv dávam slovo pánovi podpredsedovi vlády Čunekovi. se ja sa dohodnem s pani komisárkou, na ktoré, na ktoré otázky mám odpovedať ja. Tak, dobrá, ja tedy na všetko. Dobre, takže ja odpoviem na všetko, čo sa podľa mňa týka rady Niektoré otázky nechám pani komisárke. Najprv pán poslanec Nisteroid. Takže chcel vedieť, či na konci tohto programu bude nový program, nejak, teda mimoriadná situácia, mimoriadná akcia, čo sa týka fondu Solidarity, program pre pracovné miesta. Toto boli otázky, ktoré boli položené pani komisárke. Mne bola položená otázka, ako to vyzerá s teritoriálnou súdržnosťou Zelená biela kniha. Možno by som e, tým vedel odpovedať aj nejaké, na nejaké ďalšie otázky, aby sme využili čas, ktorý máme k dispozícii. Takže. Čo sa týka zelenej knihy, ktorá by mala byť ukončená počas tohto predsedníctva, teda dokončenie diskusie o zelenej knihe, aby sa mohla premeniť na bielu knihu a aby mohla byť predložená aj vám. Obávam sa, že sa nedá stihnúť požiadavka splniť požiadavka, aby členovia tohto volebného obdobia, členovia tohto parlamentu mali k dispozícii tú bielu knihu, pretože viete veľmi dobre, aké lehoty sú spojené dokonca s dokončením zelenej knihy. Čiže tí z vás, ktorí budú členmi parlamentu v budúcom volebnom období, tak tí sa budú môcť zapojiť do tejto diskusie. Tá diskusia je vlastne obsiahnutá už v názve toho, na čo ste sa opýtal, čiže územná súdržnosť alebo územné súdržnosti. Táto diskusia sa orientuje dvoma základnými smermi. Čiže ide o ten geografický princíp, ktorý viacerí uznávajú a ktorý je viacerým blízky, pretože pochádzajú z takýchto oblastí. A otázka je, či tento princíp je ten jediný rozhodujúci. Ja som presvedčený, a myslím, že aj tá diskusia v komisii a s ostatnými ministrami naznačuje, že nemôžeme hájiť len ten geografický princíp. Musí dôjsť k prekrývaniu sa jednotlivých politík, čiže zahrnutie tých eh, geografických daností príslušného regiónu. A to nie len e, čo sa týka tých odlahlých regiónov. Tieto musíme zahrnúť do našich úvah preto, lebo každý z týchto regiónov, aj keby sme prijali len geografické hľadisko určenia týchto teritoriálnych, teritoriálnych území, aj toto je naprosto iné pre každý región. Máme vzdialené regióny a tieto potrebujú niečo iné ako napríklad alpské regióny. Čiže tá diskusia o Bielej knihe, ktorá je teraz vlastne otvorená a dostáva sa jej obrovské množstvo podnetov, chceme, aby vyústila aby vyústila do dohody, ktorá bude zahrňať geografický princíp, Čiže v žiadnom prípade jeho vylúčenie, tak aj ostatné princípy, ktoré preferujeme, či už ide o politiky, ktoré majú iniciovať všetky regióny na, na, rovnako, čiže čo sa týka zamestnanosti, vzdelávania a tak ďalej. Čiže je toto je otvorená záležitosť a našou ambíciou s pani komisárkou je, aby táto diskusia o zelenej knihe bola dokončená ešte počas tohto predsedníctva. Vás vás zaujímajú, či na konci tohto programu bude otvorený nový program. to bude nejaká jeho úprava. Môj názor, a určite odpovie ešte pani komisárka, je, že dohoda nad úplne novým programom od roku 2013, ak si rozumieme, tak dohoda, ak to takto bolo myslené, tak dohoda nad novým programom nie je možná bez reflexie toho starého obdobia. Aj komisia, ktorá zasada a ktorá bola viackrát spomenutá, pracuje pod vedením pána riaditeľa Ránera a táto sa mala skladať iba zo zástupcov niekoľkých štátov. My sme sa stretli s pánom poslancom v Marsej a tu tam pristúpila Česká republika, ale nakoniec sa, tam komis, sa tá komisia rozšírila o predstaviteľov všetkých členských štátov a chcela by reflektovať tie dnešné programy z toho hľadiska, aby práca komisie bola dokončená čo najskôr. Ideálne by bolo, keby to bolo ešte počas alebo dokonca českého predsedníctva a vlastne by zmenila niektoré prístupy predovšetkým v administratívnej zložitosti smerom k programu alebo k programom, ktoré sú teraz. Ak e, sa táto práca osvedčí ako prínosná, tak toto by mohlo predstavovať základ do ďalšieho programovacieho obdobia. Samozrejme s tým, že by sa zmenil ten uhol politiky, tak ako ste sa na to opýtali ohľadom na tú územnú súdržnosť a tak ďalej. Čiže v prospech programov, ktoré uprednostníme a zvolíme ten správny režim, ako podporovať tie či oné regióny. Musíme sa dohodnúť s pánom predsedom, ale myslím, že by sme mali odpovedať zvlášť každému poslancovi. Alebo všetkým. Naraz. Je to jedno. Takže ja budem pokračovať v tých odpovediach tak, aby sme sa v tom nestratili. Chcete povedať niečo k Fondu Solidarity? Takže pani komisárka povie niečo k Fondu Solidarity. rada by som prešla všetkými týmito otázkami a rada by som odpovedala na to, čo, ako verím, bolo adresované mne. Myslím si, že pán Lambert, eh, pán van der, van der Nistelrooy, eh, to, čo ste začali, eh, tú tému o vaš, vo vašom vystúpení, tento odkaz na kampaň Európskeho parlamentu pre stretávanie sa s občanmi. Chcem vás informovať o tom, že na pôde komisie sme začali pracovať už na akomsi odkaze tejto komisie a pripravujeme aj v oblasti koheznej politiky materiály, dokumenty, pripravujeme všetko, čo by malo pre, pre, pripraviť a predstaviť túto politiku a to najmä v oblasti potrieb občanov v oblasti kohézie a pripravujeme takisto aj súbory pre jednotlivé členské štáty, súbory dokumentov a to bude pripravené pre poslancov, ktorí chcú využívať tieto informácie pri svojom e, konkrétnom kontakte s občanmi a budú tam aj konkrétne detaily a dokážeme vám zabezpečiť aj tieto informácie v skorom čase. Pevne verím, a súhlasím, že je naozaj nevyhnutné, aby sme zašli o krok ďalej. A práve preto pracuje táto skupina zameraná na zjednodušovanie. Ako som už sama povedala, spolu s predsedníctvom vám chceme predstaviť výsledky, e, ktoré ktoré boli e, pripravené na základe vášho želania a harmonogramu, ktorý ste vytýčili vy. Pretože na pôde rady budeme predstavovať výsledky tejto pracovnej skupiny na konci mája a v každom prípade sa pokúsime ukázať, že kam smerujeme. V prípade Fondu Solidarity pracujeme na oznámení, ktorá má mobilizovať členské štáty, tak aby lepšie vnímali a aby si uvedomovali možnosti pripomienkovania týchto nariadení. Teraz to naozaj už chceme, aby to zobrali členské štáty vážne. Má to byť načasované na koniec apríla, na začiatok apríla alebo koniec marca, keď komisia vydá toto oznámenie pani Krell hovorila aj o e, sociálnom bývaní, najmä v kontexte energetickej účinnosti. Chcela by som zdôrazniť, že tento pozmeňujúci návrh k nariadeniu o ERDF nie je o sociálnom bývaní. Nie je to o bývaní, je to o energetickej účinnosti a efektivite, najmä v kontexte tých najväčších poskytovateľov a tvorcov emisií a v kontexte najväčšieho spotrebiteľa e, tepla a energie, a to je najmä sektor bývania. V snahe zvýšiť energetickú účinnosť e, sa snažíme takýmto spôsobom vlastne aj prispieť e, k boju proti klimatickým zmenám a zároveň zabezpečiť aj väčšiu mieru energetickej bezpečnosti. Podľa súčasne platnej verzie tohoto nariadenia, ako to bolo pozmenené radou v decembri, to nie je nasmerované na projekty sociálneho bývania, ale je to nasmerované pre všetkých 27 členských štátov až do Prahu 4 regionálnych fondov, ktoré sú vyčlenené pre jednotlivé krajiny, a to s celkovým cieľom zlepšiť energetickú účinnosť a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v sektore bývania. Bude to už potom na členských štátoch, aby sa rozhodli, aké typy bývania budú podporovať a aké typy bývania budú určené pre tieto nové možnosti. Samozrejme, nie sú tu žiadne nové prostriedky, ktoré plánujeme. Budeme naďalej fungovať v rámci existujúcej e, politiky vyčlenených prostriedkov. To, čo robíme, je to, že posúvame, že v podstate meníme ten normálny profil výdavkov. Ako určite viete, ten normálny práve kvôli tomu, že sú tu akési procedúry pre túto politiku a E, teda spotreba tých peňazí je v tomto smere veľmi malá, veľmi pomalá. Nemôžeme zvýšiť celkovú mieru výdavkov v tejto politiky z jedného dňa na druhý. A to práve kvôli tomu, že je nevyhnutné, aby sme pripravili celý systém, ktorý bude mať svoju vlastnú stratégiu auditu, ktorý bude mať svoju vlastnú vnútornú štruktúru a bude to schválené komisiou. A to si práve vyžaduje istý čas. A teda to, čo vám ponúkame, je v podstate akási možnosť eh, posúvania istej časti týchto prostriedkov, týchto fondov, ktoré by z normálnych okolností boli použité graduálne a bolo, bude to posunuté na dodatočné zálohové platby v tomto roku, teda vo výdavkoch na tento rok a takýmto spôsobom vlastne chceme zvýšiť výdavky a to formou zníženia administratívnej záťaže a takisto aj formou všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli pripravené k jednotlivým eh, nariadeniam, tak aby sme to zjednodušili pre malé a stredné podniky, aby dokázali dosiahnuť na tieto prostriedky, aby to bola menšia záťaž, aby mali jednoduchšie a účinnejšie možnosti míňania týchto prostriedkov. Čo sa týka samotného, samotnej e, účinnosti tohoto, tohoto programu. Táto otázka už bola spomenutá aspoň dvakrát. Chcela by som povedať, že dnes Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa, aby sme túto diskusiu naštrukturovali do týchto odpovedí, tak vždy u každej téme, aby som sa k tomu nemusel vracať, tak to, to znamená v každom prípade, že všetky tie otázky zamerané na bývanie, tie boli vlastne už spomenuté predtým, takisto aj ten, tá otázka na tie 2% a na tie 4%, ktoré sú teraz. Je to tak, že to sú 2 plus 4 a teda tá situácia, dnešnému dňu je taká, že, tu, že v programoch máme 2%, ktoré sa môžu dávať v prospech bývania, ale zároveň zabezpečujú inú štruktúru ako tie 4%, o ktorých hovoríme teraz. To boli otázky, ktoré som dostal ešte pred e, týmto stretnutím a to len pre vysvetlenie. Naozaj skutočnosť je taká, že tieto 4% sa musia nájsť v týchto programoch. A to v tých alokáciách, ktoré členské štáty už majú vyčlenené a ktoré majú pridelené na toto programovacie obdobie 2007 až 2013. A je to teda určené pre všetky štáty, Došlo teda k dohode, že všetky štáty môžu použiť tieto finančné prostriedky. A treba povedať, že keď sa na to pani poslankyňa za zelených pýtala, e, domnievame sa, že to bude vyhovovať naozaj úplne všetkým, pretože za prvé, tak poprvé, e, prichádzame s týmto programom v čase, keď je energetická kríza. Všetci dobre vieme, že zateplenie všetkých bytov v jednotlivých členských štátoch je od 15 až do 35 celkovej energie, teda tvorí spotrebu energie jednotlivých členských štátov. Samozrejme závisí to od štruktúry týchto členských štátov. Čiže e, úspory v oblasti zateplenia, bývania, výmena okien a tak ďalej, tvorí to naozaj obrovskú časť tohoto podielu a práve preto sme presvedčení, že najmä v dnešnej dobe je toto rozhodnutie naozaj veľmi dôležité, veľmi aktuálne a je vlastne relevantné pre všetkých zapojených, pretože nemusíme vstavať nové elektrárne, po druhé, takýmto spôsobom znižujeme náklady pre jednotlivých občanov. A teda s týmto opatrením, e, s týmito 4%, e, ktoré jednotlivé členské štáty môžu vyčleniť v celom objeme, v celom spektre toho, toho programu, ktorý majú vyčlenené na toto obdobie, a to s tým, že si určia, e, ktoré programy sú najmenej prínosné. A práve z týchto programov môžu tieto peniaze zobrať. Samozrejme, to potom ešte podlieha aj schváleniu zo strany komisie. Myslím, že takýmto spôsobom sa nám podarilo komplexne odpovedať na celý ten balík otázok a pripomienok um, zo strany uh, poslancov ohľadom bývania. Teda tá časť, ktorá v programovom období zostáva, to sú tie 2%, ktoré sa týkali, pokiaľ sa nemýlim, týkalo sa to len nových členských štátov. To zostáva a zvyšuje sa to o 4% v, tých prípade, v prípade tých nových štátov a je, tam to, je to tam o 4%. Tým pádom sme otázku o bývaní mohli uzavrieť. Dobre. Máme tu ešte ďalších 5 žiadostí o slovo. Chcem vás poprosiť, aby ste boli veľmi struční, veľmi rýchli, tak aby sa mohli vyjadriť všetci. Poprosím vás konkrétne otázky. Vám, pán Březina, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Môj moja otázka už bola zodpovedaná tak čiastočne pani komisárkou, rovnako aj pánom ministrom. Ja som sa chcel priamo spýtať na, na riešenie energetických úspor v oblasti bývania, čo bolo už detailne vysvetlené. Neostáva mi nič iné, len poďakovať za jasné prezentovanie priorít predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. Pán Estiler, nech sa páči. Pani Stiller, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán vicepremiér, pani komisárka. Ako všetci veľmi dobre vieme, počas súčasnej ekonomickej krízy ľudia neustále strácajú zamestnanie a je nevyhnutné, aby sme im pomohli vrátiť sa do práce. To je naozaj celá pointa štruktúrálnych fondov. Dotkli ste sa energetickej účinnosti, ale prostredníctvom energetickej účinnosti a čo si môžeme spraviť? Môžeme vytvoriť nové pracovné príležitosti. Chcem, aby ste hovorili viac o tom, ako, ak, aký je potenciál zelenej ekonomiky. Hovorili ste to aj najmä v kontexte Obamovho sna o zelenej ekonomike a zelených pracovných príležitostiach. Je to naozaj tá sila sila, ktorú máme. A je to naozaj niečo, kde môžeme nechať akési dedičstvo, akési odkaz. Mohli by ste o tom viac hovoriť. Hovorili ste o sociálnom bývaní a že tu nie je žiadna definícia. Ja si myslím, že to je veľká škoda v Európskej únii, že nemáme definíciu o energetickej chudobe a o palivovej chudobe. A je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa tohoto dotkli, aby sme o tomto hovorili a aby sme sa tomu venovali veľmi úzko. Čo sa týka posilnenia, teda, čo sa týka energetickej účinnosti a vydokladovateľnosti týchto, týchto prostriedkov, musíme musíme ísť smerom k zjednodušeniu, ale zároveň musíme zabezpečiť to, aby prostriedky daných poplatníkov boli využité účinne. Myslíte si, že v tomto smere by sme mali pripraviť nejaký balíček špeciálnych procedúr alebo nejakých dokumentov? Eh, Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi podpredsedovi aj pani komisárke za ich prítomnosť e, na schodzi nášho parlamentného výboru a to, že nás informovali o úlohe budúcej koheznej politiky, ako aj o pláne ekonomického oživenia a ako môžeme z regionálnej úrovni dosiahnuť pokrok. Pokiaľ ide o ekonomické oživenie, nebudem klas otázku pre nedostatok času, ale e, iná otázka, ktorú som už položila rade aj komisii, je, že sme toho názoru, že Európsky parlament by mal mať aktívnejšiu úlohu sme si vedomi toho, že v takej situácii, v ktorej zažívame, e, tá rýchlosť je potrebná, ale skôr než sa dosiahne definitívna dohoda, Európsky parlament by mal byť aktívnejší, než tomu bolo doteraz. A preto očakávame a žiadame do budúcnosti, aby tá pracovná skupina, ktorá už existuje, pri zjednodušovaní eh, pravidiel, aby eh, bol parlament viac začlenený a aby mohol aktívnejšie spolupracovať. A sme si vedomi toho, že je potrebné tieto iniciatívy uviezť do praxe a v tejto situácii eh, sa parlament tiež nemôže stať prekážkou týchto iniciatív. Pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky a zelenej knihy, náš parlamentný výbor pracuje na tejto problematike. Máme správu pána Fan Nistelroja. A táto mala veľký, veľkú odozvu, pretože bolo predložených okolo 200 pozmenujúcich návrhov a to len ukazuje, aký význam pripisujeme tejto zelenej knihe a požiadala by som radu aj komisiu, aby splnili tie um, očakávania, ktoré sa vytvorili. Teraz sme v konzultačnom procese, ale myslím si, že by bolo dôležité, že keď sa tento proces ukončí, a keď vypočujeme všetkých aktérov v koheznej politike, či už v Európskom parlamente, v členských štátoch, v regiónoch, v občianskej spoločnosti, aby sme boli schopní postúpiť alebo sformulovať, aký je náš koncept, aká je idea tej teritoriálnej politiky. Obyvatelia to od nás žiadajú a ja si myslím, že je to dôležité, aby sme si uvedomili, že táto kohezná politika sa vyvíja. Vidíme, ako sa regióny rozvíjajú, konvergujú. Máme tam rôzne rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, tie sú jasné a my by sme mali byť schopní prispôsobiť finančné nástroje tak, aby e, tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi boli čím ďalej, tým menej. Pán Harangozo, nech sa páči. Pán Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa Rade a komisii za prácu a za príspevky a za veľmi rýchle a dobré riešenia, ktoré tu navrhujú. Európsky voliči a občania určite očakávajú od nás, aby sme konali podobne ako sme tak už urobili v obdobných situáciách. Niekoľko otázok. Chcel by som využiť túto príležitosť a položiť tieto otázky. Poprvé, už bolo povedané, že prvý a prioritný cieľ je poskytnúť príspevok alebo inekciu pre európsku eh, ekonomiku a ekologicky efektívne investície by mohli byť na to vhodné, čiže využiť eh, fondy pre eh, výstavbu bytov, a kohezné fondy vždy slúžili na financovanie podobných projektov v členských štátoch. Keby sme teraz využili Fond regionálneho rozvoja na ten istý účel, tak by sme museli reprogramovať prebiehajúce projekty, to by trvalo 6 mesiacov. A ako môžeme zabezpečiť v procesy, aby sa peniaze dostali e, do tejto oblasti primeranou rýchlosťou. Už sme opakovane e, poukázali na to, že výstavba bytov e, by mala sa týkať hlavne chudobných regiónov, aby sa odstránili alebo zlikvidovali geta a slamy. Moja krajina, Maďarsko, mimori, alebo naozaj veľmi potrebuje takéto financie teraz. Ja sa pýtam, ak, nakoľko špecificky by sa tento návrh dal implementovať. My by sme chceli k tomu doplniť náš návrh. Čiže ako by sme toto mohli doplniť k existujúcemu zoznamu návrhov. A po tretie, čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, e, podporujú sa iba opatrenia pre aktívnu podporu zamestnanosti, ale momentálne 10 tisícky ľudí stráca prácu a skončia na ulici, takže pre určité dočasné obdobie by sa mali financovať aj pasívne opatrenia. Závery samitu uh, e, zahraňali uh, e, takisto e, vyjadrenia o neplatových výdavkoch, ktoré by sa mali e, skrátiť. A ja sa pýtam, prečo toto bolo vynechané z návrhov, ak to bolo súčasťou záverov rady a mohli by sme toto vyjadrenie tam znovu doplniť prípadne. Ďakujem. Ďakujem pekne. V prvom rade by som poďakoval pánovi Čunekovi a pani komisárke za ich prezentáciu a želám všetko najlepšie počas českého predsedníctva. Som spravodajcom úpravy e, nariadenia 1080 a budeme diskutovať aj o tom programe, ktorý budeme rozvíjať. Ja si myslím, že ten smer, ktorý rozhodli Rada aj komisia, je veľmi pozitívny. Samozrejme, budú brať do úvahy aj výnimočnú krízu, ktorú práve teraz zažívame a otázka, ktorú kladiem, ja som sa poinformoval, až do akého bodu tento, toto nariadenie 1080 roku 2006 sa bralo do úvahy a videl som, že percento absorpcie tých nových, člen štát, nových členských štátov je veľmi nízke, menej ako 1%. Povedzme si, že o dva mesiace tieto nariadenia zmeníme. Čo sa stane? Aký program alebo aký plán aplikácie máte na mysli? Ako presvedčíte členské štáty, aby aplikovali čo najskôr tieto opatrenia? Pretože samozrejme to, čo nás zaujíma, aby sme nestrácali čas, chceme, aby tie fondy šli tam, kde sú skutočne potrebné. A tiež by som rád vedel, ako budete informovať náš parlamentný výbor o dobrej aplikácii týchto nariadení. Ďakujem. Tak. Tak. Ja skúsim veľmi rýchle odpovedať na... Začnem a skúsim veľmi rýchlo odpovedať na otázky, na ktoré sme možno ešte neodpovedali a teraz sa nejakým spôsobom opakujú. Neodpovedal som na otázku, že vzťah medzi mestom a dedinou alebo vidiekom. Tu vidíme tú situáciu nasledovne. V mnohých európskych štátoch je pomer obyvateľov v meste 95% a 5% na vidieku. Niekde je to 75-25. Našim záujmom je, aby občania a obyvatelia mohli ostať v tom území, kde žijú. Samozrejme, keď sa zaistí kvalita bývania a života, tak aby sa z týchto území nesťahovali alebo nechceli stiahovať. tu nie je len o peniaze, to ide o to, aký štýl života si zvolia. Ja predsa nie je možné, že občan, ktorý žije v meste a 20 minút peši od nemocnice, aby mal rovnaké podmienky ako občan, ktorý je vzdialený nejakých 100 kilometrov. My sa snažíme zaistiť, aby tieto podmienky v tých základných životných pozíciách zaistené pre všetkých a vzťah medzi mestom a dedinou, aby bol vyvážený natoľko, že nebude dochádzať k tomu jednosmernému odľudňovaniu alebo vzťahovaniu z dediny do mesta. Niektorým štátom sa to darí a vy viete, že sú štáty, kde sa vytvárajú také prstence okolo veľkých miest. Dochádza k vysídlovaniu z mesta do tých prstencov, ktorí niektorí nazývajú tučné prstence. Tá vzdialenosť od mesta je veľmi malá, ale ľudia vlastne žijú na vidieku. Nám o toto nejde. Chceme, aby sme zaistili dobrý život vo všetkých regiónoch rovnakým spôsobom. Samozrejme, keď sa budú brať do úvahy aj špecifika. To je k tejto otázke. Ďalšia otázka. Ako povola členské štáty k zodpovednosti, keď nebudú správne realizovať tie programy, ktoré im poskytujeme? Alebo tie peniaze, ktoré im poskytuje, teda tie 4 ja si myslím, že povolávať alebo vyzýva členský štát k zodpovednosti za to, že nechce prijať finančné prostriedky napríklad v prospech svojich občanov na úsporu energie, je takmer nemožné, pretože štát, ktorý to neurobí, je z nášho pohľadu oneskorený. Sme toho názoru, že tá ponuka je tak veľkorysá, keď sa program spracuje a keď to oni dodržia, tak táto ponuka sa určite využije. Sme presvedčení, že tie 4 sú výsledkom nejakého dialógu a zároveň odpovedám pani poslankyni za zelených. Je to jeden z nástrojov, možno jeden z budúcich nástrojov politiky po roku 2013. S tou dnešnou skúsenosťou možno energetická politika, ktorú budeme favorizovať, a zamerať na úsporu energií. Táto úspora energií sa zameruje, zameriava v súčasnosti v prvom rade na zateplovanie budov, ale sú tam aj náhrady, ja neviem, solárne panely a podobne. To je v tých 4% možné realizovať a ja som presvedčený, že Európa bude musieť tento program rozvíjať po roku 2013 oveľa intenzívnejšie než doteraz. Ďalšia otázka. Kritika, že Európa nedokáže definovať sociálne bývanie. Ja som presvedčený, že nikto z europoslancov ani poslanky tu nie je, e, čo by sa aspoň raz touto otázkou nezaoberali. A keď každý z nás teraz napíše svoju vlastnú definíciu toho, ako si predstavuje sociálne bývanie, tak ani v jednom prípade sa asi nezhodneme. Prečo je tomu tak? Je to preto, že v každom štáte je iná úroveň preto sme aj Európa regionov, pretože chceme túto úroveň vyvážiť. Iná úroveň je iný priemerný plat. Iná časť priemerného platu občania vydávajú na bývanie. A to sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú tú definíciu. Preto nie je možné nájsť nejakú jednotnú definíciu alebo nájsť zhodu k definícii a preto je dobré, že sme neustúpili od toho úsilia definíciu hľadať, ale ideme tým smerom, na ktorom sa môžeme zhodnúť a som presvedčený, že tá zjednotená Európa budúcnosti, teda Európa, kde 27 štátov s tým obrovským množstvom regiónov, dosiahne určitú rovnováhu, potom bude možné, možno tú jednotnú politiku a tú jednotnú definíciu nájsť. A z tohto dôvodu som presvedčený, že je táto situácia, aká je. Tu by som poďakoval pani poslankyni Perez za otázku k Bielej knihe, pretože Človek, ktorý na tom najviac pracuje, sedí medzi nami, to pani komisárka. Ja jej za to ďakujem. Na začiatku to možno ani nevyzeralo, ale to bola potrebná aj odvaha, aby sme prišli s týmto úsilím definovať zadefinovať priority a tak ďalej, ale to uvidíme o 2-3 mesiace na tom stretnutí, kde sa bude o tejto bielej knihe diskutovať. O zelenej knihe opravuje sa rečník a budeme smerovať k tomu, či sa dohodneme o tom riešení, o, teda o tej bielej knihe. Ešte odpoveď pani poslankyni Bobošíkovej. Ako sa bude vyvíjať politika po roku 2013? Som presvedčený, že sa bude vyvíjať inak, než sme sa domnievali napríklad pred pol rokom. Ten súčasný stav je takou ohromnou výzvou pre Európu. Určitá samostatnosť v energetickej politike že táto otázka určite bude zasahovať do tých programov, ktoré chceme mať. Nie je to odpoveď, ktorú by som si bol práve teraz pripravil, ale je to odpoveď týchto dní po novom roku. A určite s tými kolegami, s ktorými diskutujem, je vidno, ako sa náš spôsob myslenia mení a neprestávame diskutovať o tom, ako posilňovať a rozvíjať eh, rovnomerne naše regióny, ale zároveň diskutujeme aj o tom, že to musí byť zároveň politika, ktorá bude viesť k určitej samostatnosti a nezávislosti Európy. A to je politika úspor. Co se týka... Mm, Pokiaľ ide o otázky pána poslanca z Maďarska, možno moja odpoveď nebude priaznivá, či sa ERSFF dá použiť na nepriame platby na pracovníkov, došlo k zásadnej nezhode, alebo inak povedané, myslím, že Maďarsko je s touto požiadavkou osamotené a bolo by odo mňa nefér vám dávať nejakú nádej, že sa to v blízkej budúcnosti vyrieši, alebo bude to inak nejak inak. Je to z toho dôvodu, že máme obmedzený počet prostriedkov v EÚ a aj tie 4%, aj tie predplatby, 2,5% pre staré členské, 2% e, navýšenia pre nových. To všetko ide na úkor tej alokácie, ktorú teraz máme. Teda nemení sa rozpočet, ktorý máme teraz. To je asi všetko. Neviem, či som na niečo zabudol. Nech sa páči, pani komisárka. Ja by som rada vyjasnila jednu vec a to je vlastne to samotná absorpcia, to samotné využitie týchto fondov a to priamo v tejto fáze finančnej perspektívy. Častokrát meriame absorpciu a veľmi jednoduchými, primitívnymi opatreniami a to sú tie bezprostredné platby ktoré sú postavené na preplácaní. Takže je prirodzené, že v tejto fáze je celková absorpcia formou bezprostredných platieb, ktoré dokážu, e, ktoré sa objavia len vtedy, ako náhle je schválený e, proces e, hodnotenia súladu, bude to mimoriadne nízke. Takže definitívne je to vlastne len núdzové hodnotenie absorpcie na základe politiky, ktorá je postavená na, na, na, na zálohách, na preplácaní a treba si uvedomiť, že keď tu máme zálohy, zálohy teda v tých prípadoch, keď sa schváli táto zmenená, to zmenené nariadenie, tak to bude počas troch rokov 2007, 8 a 9, ehm, tak v prípade európskej 15 to bude tvoriť 7,5 5 z celkového objemu alokovaných prostriedkov pre tieto krajiny to bude 9,5 v prípade nových členských štátov. Spolu to bude asi 30 miliard eur. A práve preto je našou výzvou to urobiť všetko, ako povedal Jean-Marie Lebob, aby tieto zálohové platby nezostali e, v pokladniach, ale aby sa naozaj dostali čo najrychlejšie ku konečným príjimateľom a aby sme zvýšili ich možnosti investície a aby takýmto spôsobom prispeli k investičnému rastu. A závisí to samozrejme od krajiny, pretože to vychádza z národných regulatív, pretože my nemáme právne e, možnosti, ako v podstate donútiť e, členské štáty využiť tieto prostriedky, ale diskutujeme o tom a poukazujeme na to, že že je nevyhnutné naozaj využívať zálohové platby takým spôsobom, aby sme prispeli k investičnému eh, boomu a aby to priamo prešlo ehm, vlastne do rúk konečných príjimateľov. Ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, je to, že naozaj súhlasím s pani Garcia Perez v tom, že ako sme to už robili naozaj, keďže sme to robili naozaj na poslednú chvíľu a pokúšali sme sa odoz, od, odpovedať tak rýchlo, ako sa len dalo na krízu. Um, prijali sme naozaj veľmi rýchlo, neobvykle rýchlo e, toto nariadenie, ale bezprostredne potom sme to aj zdieľali s vami, tak aby sme sa čo najrychlejšie vlastne, e, aby sme čo najrychlejšie e, skonsolidovali našu pozíciu a pevne verím, že spoločná práca bude užitočná a že sa nám podarí takýmto spôsobom vytvoriť lepšie výsledky. Čo sa týka tohoto kontextu a e, zlepšenia tej práce. Treba povedať, že práca v rade počas, decembri, e, počas decembra viedla aspoň na koreperi k neformálnemu schváleniu tohoto nariadenia ešte pred Vianocami. Dnes rada už formálne odhlasovala tie zmeny vo všeobecnom nariadení, ktoré nám umožňujú teraz okamžite vlastne priamo e, pristúpiť k zmene tej samotnej e, tej samotnej vykonávacej e, legislatíve k tomu naredeniu a práve preto e, je veľmi dôležité, aby sme efektívne spolupracovali medzi inštitúciami a takýmto spôsobom vlastne nariadenie e, bude môcť byť čo najskôr schválené. A ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, je táto e, otázka zeleného ekonomického potenciálu. To je naozaj veľmi dôležitá vec, pretože až doposiaľ sme všetci hovorili o klimatických zmenách, o, tej potrebe mitigácie, obmedzenia klimatických zmien, ale nehovoríme dosť o tom, aké podnikateľské príležitosti e, prináša ozelenenie našej, e, našeho hospodárstva. A kohezná politika už od samého začiatku, keď sme rozhodovali o tom, ako budeme alokovať 9 miliard eur pred troma rokmi smerom k energetickým energetickej účinnosti a na obnoviteľné zdroje energie. E, takýmto spôsobom sme v podstate začali prispievať k tomuto e, odvetviu hospodárstva. E, budeme mať vlastne vo Švédsku v júni konferenciu, ktorá bude hovoriť o podnikateľských príležitostiach, ktoré sú vytvorené koheznou politikou v oblasti európskeho hospodárstva práve formou ozelenenia alebo zozelenenia nášho hospodárstva. Pevne verím, že takýmto spôsobom sa dostaneme aj do tejto fázy a budeme hovoriť o tejto fáze klimatických zmien sme si naozaj plne vedomí toho, že zjednodušenie neznamená nedostatok rešpektu eh, voči rozpočtovým pravidlám a že to v podstate znamená nejaké uvoľnenie našej vnútornej kontroly. Tak tomu rozhodne nie je eh, to nie je cieľom. Zjednodušenie znamená, že e, znižujeme potenciál pre chyby, pretože naozaj veľmi často vidíme komplikované, zložité procedúry, ktoré sú ohrozené práve v tom čase, keď sa veci ťažko chápu, keď sa ťažko na ne odpovedá. Takýmto spôsobom to môže prispieť aj e, k zníženiu úrovne chýb a objemu chýb. Ale vo vzťahu k rozpočtovým pravidlám je naozaj treba povedať, že to samotné jadro zostalo absolútne nepoškodené našim prístupom. Takisto by som chcel odpovedať Maďarsku, e, maďarskému poslancovi chcela by som povedať jedno všeobecné vyjadrenie. Teraz hovoríme o nariadení eh, Rady parlamentu, zostávame na, tom, na, na tejto úrovni. Je tu riziko, že v rámci vlastne pozmeňujúceho návrhu, dostaneme sa pozmeňujúcemu návrhu, eh, ktorý bude pôjde týmto smerom, ako náhle sa zmení nariadenie. Ale čo sa týka eh, názoru komisie, uvidíme, aké budú výsledky týchto pozmeňujúcich návrhov, uvidíme, čo treba zmeniť a takisto sa potom na jedenkrát vlastne pozrieme aj na ďalší potenciál možných zjednodušení a možných zmien a komisia bude práve pracovať na tom, aby sme to ďalej facilitovali, ďalej zjednodušili a pevne verím, že eh, to bude viesť aj k tomuto nariadeniu. Čo sa týka sociálneho fondu, ak tomu správne rozumiem, aká je postoj jednotlivých členských štátov a takisto aký je postoj komisie a zodpovedných kolegov za sociálny fond e, vlastne prefinancovanie e, nemzdových nákladov by bola úplná zmena v filozofii sociálneho fondu a teda naozaj to vyžaduje hĺbšiu reflexiu a neviem, akým spôsobom to e, bude osporené do budúcnosti, ale Samozrejme, túto tému budeme môcť otvoriť ešte neskôr, ale rozhodne, rozhodne je to skôr o rýchlosti a rozhodne je to o tom, ako zmeniť filozofiu. Práve preto v tom čase, keď sa teraz e, neustále vlastne snažíme e, otvoriť nové témy. Treba povedať, že sme pripravení otvoriť tieto programy, pretože sú členské štáty, ktoré neadekvátne zdôrazňovali niekto témy alebo nezdôrazňovali ich adekvátne. A to sú témy, ktoré sú dôležité počas krízy. A preto sme povedali, že sme otvorení, urobíme to tak rýchlo, ako sa len dá, ale na druhej strane sme veľmi pozorní, veľmi opatrní, aby sme nemenili tú cestu, ktorú sme si vytýčili. A to je práve cesta smerom k zelenému európskemu hospodárstvu hospodárstvo kompetenčnej, eh, konkurencieschopnej, inovatívnej Európe. Nechceme opustiť eh, túto víziu, ale snažíme sa vidieť, čo dokážeme spraviť preto, aby sme zlepšili celkový dopad na malé a stredné podniky a najmä v oblasti infraštruktúry, najmä um, energetické účinnosti sme otvorení na diskusie s regiónmi, členskými štátmi a všetkými riadiacimi orgánmi, ktoré o tom vedia. E, spomenula som len 5 regiónov, ktoré som navštívila počas posledných desiatich dní, pretože to, sú, to je práve to, čo som zatiaľ spravila počas tohto roka, ale zatiaľ som navštívila už 240 regiónov z 271, ale treba povedať, že to nie je len o tom, že 5 regiónov súhlasí, pretože sú, pracujeme s každým regiónom v rámci geografických jednotiek a každý región dobre vie, aký je potenciál Eh, nemôžeme povedať, že to je rozhodnuté, pretože to nie je rozhodnuté, ale ide o to, akým spôsobom sa budeme posúvať, aby sme sa dokázali pripraviť. Ale ako pán minister povedal, veľká výzva bude to, aby členské štáty si to osvojili, aby využili tie možnosti, ktoré máme, ktoré sme pre nich vytvorili. A to pravdepodobne bude potom možné pre vás, aby sme, chceme vás poprosiť, aby ste boli aktívni vo svojej práci a to práve v teréne, aby sme vlastne videli, aby sme si overili, že to všetko je takýmto spôsobom spravené. Čiže kdekoľvek e, bude treba urobiť preprogramovanie, tak ho urobíme a urobíme to tak rýchlo, ako sa len dá. Kolegovia sú pripravení takto konať, ale v mnohých krajinách, v mnohých prípadoch operačné programy sú naozaj strategické, nie sú detailné dokumenty, majú tu naozaj veľa priorít, veľa zmien a stále sa nám darí zostávať v rámci existujúcich operačných programov dve tretiny operačných programov viac menej žiadali o predlženie napríklad, aby plne využili potenciál, ktorý majú. Takže počas prvej polovice roka e, tu ešte budú stále tieto investície, ktoré budú vlastne vyplývať z toho plného využitia súčasného programu 2000-2006, e, ale kdekoľvek to bude potreba, tak samozrejme e, tak, tak učiníme. A to je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme Treba povedať, že sme prekročili ten čas, ktorý sme vyčlenili na túto debatu, ale myslím si, že to stálo za to. Chcem poďakovať práve preto aj e, našim dvom hosťom za ich e, prítomnosť. A treba povedať, že aby sme uzavreli tento bod v rámci dnešného programu, aby sme zhrnuli túto diskusiu, chcem povedať nasledujúce. Teraz e, budeme mať prvú výmenu názorov a to najmä k tým správam o reforme všeobecného nariadenia k fondom a takisto aj e, k tomu nariadeniu, ktoré sa týka rozvojových regionálnych fondov a takisto budeme to mať aj, na, aj stanovisko e, výboru pre zamestnanie a sociálne záležitosti ohľadom e, zmien v Európskom sociálnom fonde a práve preto predpokladáme, že ak teda dôjdeme, ak to bude súhlas medzi koordinátormi dnes popoludní a takisto to bude potom vlastne aj dohode na Európskom v rámci nášho výboru. Predpokladáme, že by sme to mohli hlasovať e, pri mimoriadnom stretnutí, ktoré zvolávame na 9. marec a takýmto spôsobom by sme vlastne mohli naplniť e, tie očakávania, tie možnosti, ktoré nám, e, toho kalendára, ktorý nám predložila rada a komisia. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu spoluprácu. Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind in der Zeit fortgeschritten und möchten im Vážení kolegovia, vážené kolegyne, chceli by sme pokračovať v programe a teraz nasleduje bod 5 Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a e, fond súhržnosti. Spravodajkyňa je naša kolegyňa Garcia Perez a chceli by som jej udeliť slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A treba povedať, že v tom predchádzajúcom bodu sme mohli otvoriť diskusiu aj voči týmto návrhom, ktoré, sa, ktoré sú nám predložené ohľadom tých zmien, ktoré sú v nariadeniach. A vzhľadom v súčasnej, situá- v súčasnej situácii ekonomickej krízy a treba povedať, že preto som predložila to, čo si v prvom rade myslím, že je naozaj akýsi, akýsi návrh Ďakujem pekne, pán predseda. To je práve návrh tejto komisie a tohto výboru, aby sme sa zapojili intenzívnejšou formou to, čo práve sme aj chceli, aby sme sa intenzívnejšie zapojili do diskusie o týchto návrhoch. A to, čo nám zostáva v súčasnosti, je je to, že dokážeme už naozaj málo zmeniť, dokážeme už len veľmi málo ovplyvniť. Čo sa týka tých zmien vo všeobecnom nariadení, chcem informovať kolegov, e, že e, treba povedať, že nemali sme možnosti ani, ani kapacitu, aj keby sme chceli aj keď sme naozaj s tým súhlasili e, vo všeobecnosti s tým, čo, e, čo tam e, bolo. Nemali sme žiadnu možnosť urobiť zmeny k týmto návrhom na zmeny v nariadení. Jediná možnosť, ktorú má tento parlament, je povedať, či sme alebo nie sme, či súhlasíme alebo nesúhlasíme. A naozaj zvažujem to, že ako už povedala aj pani komisárka, boli sme prekvapení tou rýchlosťou, ako, to, ako sa dokázali všetky členské štáty dohodnúť o tejto téme. E, táto zmena v nariadení, to, čo navrhuje, je to, aby sa zrýchlili možnosti pre členské štáty, aby dokázali rýchlejšie e, vlastne realizovať e, minenie prostriedkov z týchto fondov, to je fond pre to je kohezný fond a fond pre rozvoj vidieka a to práve formou vlastne zálohových platieb, takisto formou využívania ďalších možností a nových možností riadenia fondov a navrhujú sa tu zjednodušenia pre e, zvažovanie jednotlivých e, e, podmienok pre preplácanie všeobecných výdavkov. Takisto sú tu ďalšie otázky ohľadom štátnej pomoci, takisto tu máme aj otázky, ktoré sa týkajú veľkých projektov, takisto tu je vlastne aj zvýšenie zálohových platieb. Takisto je možné, že ak otvoríme túto debatu o tejto otázke, tak tu budú body, ktoré kde sa bude, budeme jedni súhlasiť viac ako iní. A takisto to možno aj otvorí možnosti, alebo teda záujem, otvorí to záujem zo strany mnohých z nás, aby sa tu zaviedli ďalšie zmeny, e, ktoré samozrejme e, by e, nám pomohli do, naplniť tento cieľ, aby sme mobilizovali vlastne využívanie týchto prostriedkov alebo, in, alebo teda minenie týchto prostriedkov a to najmä teda samozrejme aj vo vzťahu k hľadaniu akejsi rovnováhy medzi, medzi tým, čo je transparentné transparentnosť pri využívaní týchto prostriedkov a zároveň, aby sme zvýšili ich celkový, celkové využívanie. Ale treba povedať, že nebude mať zmysel otvárať túto diskusiu, lebo ako som už povedal na začiatku, jediná možnosť, ktorú má tento výbor, je to, že povedať, či s tým súhlasíme alebo nesúhlasíme a teda najmä k tým navrhovaným zmenám, ktoré už boli predložené. E, ja v rámci e, zodpovednosti, ktorú nesieme, e, si myslím, že by sme mali vyjadriť svoj súhlas a podobne ako som už aj povedala, mohli by sme to aj zlepšiť. Dalo by sa zlepšiť tento návrh. A v súčasnosti sa pracuje na tom, ako nám povedala aj pani komisárka, pracuje, existuje pracovná skupina, ktorá hľadá možnosti na zlepšenie, na ďalšie zjednodušenie týchto nariadení ale v tomto momente naozaj musíme odpovedať na existujúcu situáciu, ktorá je tu pred nami a myslím si, že je naozaj e, dôležité, aby sme jednali zodpovedne, aby sme sa k tomu postavili zodpovedne, aby sme nestávali ďalšie prekažky do cesty a aby sme si uvedomili, že toto je naozaj dôležitá zmena v nariadení, ktorá musí byť schválená tak rýchlo, ako sa len dá a treba si uvedomiť, že aj členské štáty sú zodpovedné, aby oni e, spustili tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa, aby sa tieto procesy spustili a takýmto spôsobom v podstate prispili prispievame e, v rámci našich možností e, k tomuto, no, k tomuto vývoju, pretože treba si uvedomiť, že je to vlastne spôsob, ako sa Európa snaží prispieť e, k vyriešeniu tých problémov, ktoré nám priniesla súčasná ekonomická kríza. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Frau Ein... Ďakujem, pani Perez. Dobrá správa. Ešte než zahájime rozpravu, mali by sme využiť túto príležitosť a poskytnúť ešte nejaké pripomienky, pretože vo februári mm, budeme prezentovať túto správu a v marci sa o nej bude hlasovať. Pani Jeleva. E, Ďakujem. Ja ako spravodajkyňa v mojej politickej skupine k tejto správe Zopakujem len trochu to, čo povedala pani Pérez. A práve preto, že to nie je návohodnejší postup pre nás, pretože vôbec nemáme žiadnu možnosť prísť s nejakými pozmenujúcimi návrhmi. Počuli sme pani Hübnerovu, ako vyjadrila želanie Európskej komisie a rady reagovať čo najrýchlejšie a vyzvať tých, ktorí hľadajú optimistické a rýchle riešenia v čase hospodárskej a finančnej krízy. Hoci teda e, procedúra nás núči povedať buď áno alebo nie na návrh Európskej komisie, ja si aj tak myslím, že by sme mali e, prijať fakt, že návrhy komisie sú dostatočne dobre a idú tým správnym smerom a umožňujú nám eh, reagovať čo najrychlejšie a dokázať, že kohezná politika je dobrým nástrojom pre členské štáty. A ako som to už povedala, tieto návrhy chcú uľahčiť eh, postupy a pravidlá, chcú urýchliť využívanie fondov chcú mobilizovať finančné inštitúcie Európy, investičnú banku a tak ďalej v menej koheznej politiky. A ja si myslím, že môžeme súhlasiť s tým, že sme na správnej ceste, že ideme dobrým smerom. A nezabúdať, že tieto návrhy budú vplývať aj na hospodárskú výstavbu a to je dôvod, prečo moja politická skupina a v mojom mene by som si želala, aby sme tento návrh podporili. Ďakujem pani Jeleva. Teraz pán, pani Stiller. Thanks, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pani spravodajkyne a takisto aj za to, čo bolo povedané zo strany predchádzajúcej rečničky. Chcela som len vyjasniť niektoré veci, pretože samozrejme viem, že to je veľmi um, ehm, nahlivé, pretože chceli by sme všetci mať viac času a čas je pritom obmedzený, ale keď hovoríte s ľuďmi, keď hovoríme o tom, ako v podstate zlepšiť dodávanie prostriedkov zo štruktúrálnych fondov, hovorí sa tam najmä o infre, intervenčných eh, mechanizmoch, intervenčných sadzbách. A teraz povedzme, že budem hovoriť o 45% prostriedkov, ktoré prichádzajú z z Európy, ktoré musia byť vlastne doplnené 55% zo strany členského štátu. Ehm, aby sme to napríklad zmenili na 55% európskych príspevkov až 35% členského štátu, toho partnerského príspevku, ako určite dobre viete, to robí veľký rozdiel medzi tým, čo je možné a, a vlastne e, z nemožného zrostávame do možného. Myslíte si, že tieto zmeny vo finančnej štruktúre nám pomôžu vlastne realizovať tieto veci a že táto zmena v intervenčnej ehm, e, sadzbe nám pomôže pomôže zvýšiť e, tvorbu pracovných príležitostí v tom čase, keď to najviac potrebujeme. Viem dobre, že keď som hovorila s malými podnikateľmi, že v súčasnosti je to takmer nemožné, aby sme získali tieto prostriedky, aby sme takýmto spôsobom dokázali vlastne e, realizovať podnikateľské zámery, ktoré potom generovali zamestnanosť a vlastne takýmto spôsobom by sme zvyšovali spotrebu. A ja sa chcem spýtať, či si pani spravodajkyňa myslí, že tento návrh naozaj zlepší výdaje a teraz využívanie prostriedkov v týchto oblastiach. Samozrejme, že treba sa pozerať dopredu a samozrejme samozrejme, že sa nachádzame e, medzi e, dvoma mlinskými kameňmi. Takže ďakujem ešte raz za všetku tvoju prácu a ďakujem, že si to pre nás pripravila. Ďakujem pani Stiller, pani Kalenbach. Ďakujem pán predseda, ja v podstate už